Zdá sa, že program je prijatý. Čo sa týka oznámenia predsedajúceho, mám iba jedno e, stretnutie, prípravné stretnutie e, zahraničného, zahraničnej rady, ktoré sa mal uskutočniť zajtra ráno, muselo byť odložené, takže nebude zajtra ráno vzhľadom na program. Chcela ako predstaviteľka e, stretnutie odložiť. Potom tu máme v treťom bode schválenie zápisnice zo schôdze, ktoré sa e, konala 7. júla, júla a hovorím podobne ako pán Brok, e, pokiaľ nie sú nejaké námietky, považujem zápisnicu za schválenú. A teraz prejdem rovno na stretnutie s pani Helgou Šmitovou. Je mi veľkým potešením, že ťa môžem predstaviť. A sledovali sme vás veľmi úzko práve e, so stanoviskom e, ohľadom Iránu zo strany vysokej predstaviteľka. A sme veľmi radi, že vás môžeme opätovne privítať zase a znova. A dnes by som chcel požiadať e, poslancov, že budeme dnes predovšetkým diskutovať o Afganistane ale samozrejme, sú tu aj ďalšie témy, ktoré by sme radi prediskutovali. Samozrejme, v tej kapacite, v ktorej sme vás eh, pozvali vystupovať. Bruselská konferencia o Afganistane sa eh, konala 5. oktobra. 75 krajín sa zúčastnilo a 22 medzinárodných e, organizácií spolu podpísal e, deklaráciu, kde sa kolektívne zaviazali posilniť e, svoju spoluprácu a posilňovať ju aj naďalej, ako aj transformáciu. Od roku 2014 vysoká predstaviteľka a podpredsednička povedala, že tá predchádzajúca deklarácia bola plne naplnená, a to vrátane podpory naplňania jednotlivých afgánskych národných e, priorit, tak ako to bolo prislúpené na konferencii. E, misia EUPOL e, dnes v Kábule končí a je to práve o jedn, táto záležitosť jedno z tých, o ktorých by sme sa dnes radi rozprávali. Čiže chceme aj hovoriť o pozícii Európskej eh, únie, o situácii v Afganistane a akým spôsobom bude realizovaná naša ďalšia prítomnosť eh, a to vrátane misie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky CSDP, pretože eh, Afganistan je jednou z krajín, kde samozrejme môže opätovne a veľmi rýchlo e, vzniknúť konflikt. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujem veľmi za milé slova. Dovolte mi iba povedať už na začiatku, že konferencia bola naozaj veľmi úspešná. To nebolo niečo, čo bolo dané dopredu. E, predchádzalo ju jeden rok veľmi intenzívnej prípravnej práce a touto cestou by som sa chcela poďakovať mojim kolegom, ktorí odviedli veľmi dobrú prácu. Mali sme 70 e, partnerských e, krajín, 26 e, partnerských organizácií, čo je veľmi silná participácia, ktorá je vždy veľmi dobrá indikácia a polovica z nich sa zúčastnila na ministerskej úrovni. Musíme to vnímať takisto aj v kontexte Varšavského samitu NATO, Sú to vlastne dve strany tej istej mince. Varšava totižto e, pripravila e, pôdu ďalšej práce s afgánskymi ozbrojenými e, silami, ako aj civilnými službami na rok 2016. Vysoká predstaviteľka, vy ste ju citovali, povedali, že tieto ciele boli plne náplnené a tie sa vzťahujú predovšetkým k viazaniu prostriedkov a prísľubu prostriedkov. Samozrejme, bolo na to vynaložené veľmi veľké úsilie práve zo strany eh, vysokej predstaviteľky, avšak aj zo strany našich kolegov a partnerov, vďaka ktorým máme príslu, eh, prislúbených 15,2 miliardy eur na rozvojovú pomoc Afganistanu v roku 2017 až 2020 a zároveň, a toto bolo takisto veľmi dôležité, pretože to nebola iba Mm, konferencia, ktorá sa týkala prisľubovania prostriedkov, ale takisto aj susedné štáty, Pakistan, e, Čína, e, Rusko, India, ktorá prislúbili väčšie úsilie, praktické použitie, e, praktické angažovanie sa v stabilizácii krajiny. počas prezidenta Abdullaha ubehli už e, dva roky vlády národnej jednoty, ktorá čelila mnohým e, výzvam, ktoré predchádzali konferenciu, takisto aj v kontexte aj e, v kontexte volebnej a ústavnej reformy. To, čo nastane, bude veľmi dôležité. Bude treba zachovať tú hybnú silu spolupráce aj e, medzi prezidentom Gánim a e, pánom Abdullahom. Aj v tomto spočíval úspech konferencie. Chcela by som spomenúť, že konferencia sa uskutočnila na e, pozadí veľmi napätej bezpečnostnej situácie, kde Taliban opätovne útočí na eh, provinčné hlavné mesto eh, Kundus, ale takisto aj na samotné hlavné mesto krajiny. Čo je však pozitívnym vývojom, je mierová dohoda medzi afgánskou vládou a medzi skupinou Hekmatiar, ktorý je eh, signálom ozbrojeným skupinám, že mierové riešenie je možné. My sme facilitovali tento proces a A keď hovoríme o e, predovšetkým s ohľadom na rešpektovanie ľudských, e, na ľudských, na ľudské práva, konkrétne práva žien. K tomu sme mali oddelené stretnutie a k tomu sa vrátim ešte viac detálnejšie. Niekoľko politických priorít, ktoré boli vlastne leitmotívom celej konferencii od otvárania až po bilaterálne stretnutia a to je stabilita vlády národnej jednoty, dôveryhodná a konkrétny pokrok e, volebnej reformy a príprava e, parlamentných volieb a potom, a čo je veľmi dôležité, neustále pokračujúca reforma e, afgánskej ekonomiky, administratívy a politického systému so zvláštnym ohľadom na práva žien a dievčat. Federica Mogherini zvláštny odkaz pre občianské a mimovládne organizácie, e, ktoré sa majú naďalej usilovať pri znižovaní korupcie a a samozrejme reformu administratívy v rámci nového volebného systému. O tomto sme hovorili už pred roku e, na e, ministerskom stretnutí v Indii, kde sme hovorili aj o spolupráci s našimi americkými partnermi a spolu sme pripravili tie základné predpoklady konferencie a samozrejme určili sme aj tie základné predpoklady tej reformnej agendy afgánskej vlády, a to sme, ktoré sme aj v roku 2016 realizovali. Ďalším bodom, okrem e, reformných záväzkov a viazania finančných prostriedkov e, bola aj nová dimenzia vo forme špeciálnej večere, ktorú organizovala pani Federika Mogherini a samozrejme aj užšia spolupráca e, s Pakistanom, e, ako aj spolupráca s ďalšími krajinami, piatimi krajinami Strednej Ázie, čo je veľmi dôležité spomenúť a tu opätovne sme veľmi e, vďační za to, že sa táto snaha zhmotnila v tom, že sa nám podarilo vyriešiť konflikt a dosiahnuť konsenzus, ktorý nám dáva také nové svetelko nádeje. Myslím si, že toto je priestor, e, ktorý vytvára priestor na spoločný názor a spoločnú podporu afgánskeho mierového procesu, ktorý musí byť inkluzívny a musí byť e, na demokratických princípoch a rešpektovať ústavné pravidla Afganistanu a ďalšie rokovania s Talibánom budú potrebné práve na základe týchto princípov. E, ďalší bod sa týka e, migrácie a spoločnej cesty vpred. Toto nebola súčasť konferencia, e, hoci vyšli veľmi také zmetočné tlačové správy vopred, avšak bola podpísaná dohoda na čas E, pred organizovaním tento, tejto konferencie, aj keď to bolo niekedy negatívne poňaté médiami a nesprávne. Nie ide o podmienovanie pomoci, toto nie je správne, ide o to, aby sme vytvorili podmienky spolupráce s afgánskou vládou. To samozrejme nemá vplyv na utečencov, týka sa to iba eh, migrantov, eh, ktorých, eh, ktoré, ktorých žiadosť o azyl bola zamietnutá. S pomocou našich amerických kolegov zo Spojených štátov donory vrátane dôležitých príspevkov z Kanady či Japonska potvrdili svoje záväzky a čo je veľmi dôležité, konferencia znamená aj e, nový začiatok a nový prílev netradičných donorov. A to bol našim cieľom hneď od začiatku a my už to hovoríme už takmer 12 mesiacov. A tu máme veľmi zaujímavé záväzky. India e, nasledovaná Pakistanom, prislúbili jednu miliardu, e, Pakistan pol miliardy Saudská Arábia tiež pol miliardy a som veľmi eh, rada, že eh, členské štáty potvrdili svoje doterajšie záväzky a to v kombinácii záväzkov členských štátov a eh, inštitúcií jednej miliardy za rok. To samozrejme robí z Európskej únie najväčšieho prispievateľa E, do tohto procesu e, v Afganistane. Čo sa týka e, ďalších udalostí, ktoré sa konali popri konferencii, bolo to podujatie o právach žien, kde sa zúčastnili 150 účastníci, a to vrátane prezidenta Abdulláha a jeho ženy, komisára Nimicu a myslím si, že toto podujatie mali veľmi dobrú viditeľnosť, pretože vyslalo veľmi jasný signál aj mimo priestorov konferencie. Hovorili sme s doktorom Habibom a s Arábim, ktorý bol hlavným e, negociátorom a ako aj viedol jednu provenciu v Afganistane, čo sa týka žien. Toto je e, súčasťou tých pozitívnych príbehov. Z deviatich e, miliónov študentov, 40 e, sú dievčatá, 160 e, e, sudkýň a viac ako 20 poslancov sú ženy. A ženy majú teraz prístup k vzdelaniu a k zdravotnej starostlivosti. Ja spomínam si na dôležitosť môjho neformálneho stretnutia, kde som sa stretla niekoľkými E, predstaviteľkami, akým spôsobom môžeme nielen podporovať, nielen chrániť ženy, ale aj podporovať tieto ženy pri ich pôsobení v parlamente. A, a e, odpoveďou, e, odpoveď bola jedna, veľmi jednoduchá. To bolo vzdelanie. Vzdelanie tak pre dievčatá, ženy, ako aj chlapcov a mužov. A myslím si, že tento prístup je správny. Viete, že použitie podpory sa veľmi e, zameriava predovšetkým na zdravotnícke služby, vzdelávanie a rozvoj vidieka. Chceme samozrejme prekonávať bariéry, ale na to potrebujeme sa zameriať na e, socioekonomickú situáciu afgánskych žien a musíme neustále zlepšovať ich prístup e, na trh, ako aj k finančným službám Dosiahli sme pomerne dobré úspechy, ale vždy e, tieto úspechy e, sú dlhodobým e, záväzkom, ako povedal John Kerry vo svojom príspevku na začiatku. Dosiahli sme pomerne veľa, Avšak e, musíme si povedať, že to, čo sme dosiahli, musí byť aj e, udržateľné a musí to byť dlhodobo udržateľné prostrednícom našej snahy. A to vyslalo jasnú správu o jednote medzinárodnej komunite a ich záväzkov voči Afganistanu. Dovolte mi takisto aj povedať, že by nemali byť žiadne kompromisy e, ohľadom súčasných E, záväzkov a poskytovania pomoci, ktoré bude založená na základe terénnych e, prieskumov veľmi koordinovaným spôsobom a zároveň ženy musia mať príležitosť, e, aby mali tak rovnaké príležitosti v urbánnom prostredí, ako aj na vidieku. Bola tu ďalšia udalosť, ktorá sa konala popri konferencii, kde sa stretli predstavitelia z 23 krajín a 10 organizácií a to vrátane prezidenta Abduláha a takisto ministrov e, regionálnych vlády, kde bola e, zopakovaná e, dôležitosť rozvíjať spoluprácu medzi kľúčovými donormi, partnerskými organizáciami a miestami, ktoré túto pomoc poberajú Hovorilo sa o infraštruktúrnych projektoch, vytváraní koridov, keď hovoríme o e, energetickej infraštruktúre, e, ciest, železniciach, digitálnej infraštruktúre a samozrejme e, tzv. suché prístaviska a tak ďalej, ktoré umožňujú zlepšovanie podnikateľského prostredia, mobility, ktoré by som takisto rada zdôraznila. Možno ten posledný bod teraz budeme podrobne im, monitorovať implementáciu, predovšetkým čo sa týka reformných záväzkov a záväzkov v oblasti práva žien. Ale chcela by som odcitovať eh, prezidenta Ganiho, ktorý povedal na tlačovej konferencii, že keď eh, hovoríme o tej najdôležitejšej záležitosti, eh, na programe, čo je vykorenenie korupcie, ak nebudeme mať k dispozícii politickú eh, vôľu vysporiadať sa s korupciou, tieto eh, záväzky ostanú len záväzkami. A ďakujem veľmi pekne. Indeed, Ďakujem veľmi pekne, Helga. Teraz budeme mať kolo otázok. Ja by som eh, položil tú prvú počty afgánskych utečencov, ktorých je e, v Európskej únii čoraz viac, a to aj pomerne, mnohí z nás v Európskom parlamente nechceme manažovať e, migračnú politiku iba prostredníctvom čísel, ale prostredníctvom riešení problémov a dôvodov a tých príčin e, konfliktov tak v Sýrii, ako aj v Afganistane. E, budem mať veľmi teda vďačný za odpovede, aby ste mohli špecificky načetnúť aké konkrétne kroky, ktoré odzneli na donorskej konferencii, priamo ovplyvnia čísla a, a celú migrantskú e, prídav. Prvý rečník je z EPP, ale ten tu však nie je, ale preto má slovo pán Kán zo skupiny SAD. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Ja by som privítal to, čo ste povedali. A chcel by som sa vás opýtať niekoľko vecí, ktoré sa týkajú Afganistanu Takisto e, e, vítam e, som veľmi rád, že Ahmety skupina je súčasťou parlamentných strán. Videli sme eskaláciu konfliktu za posledných rokov a Taliban neustále ovláda pomerne veľkú časť populácie v Afganistane. Aké kroky podnikneme, aby sme sa s týmto vysporiadali? A v tom druhom bode by som sa chcel opýtať, je, že síce je dobré, že po, e, počúvame o týchto finančných záväzkoch, ale tým najväčším problémom je korupcia. Aké konkrétne kroky podnikáme, e, aby sme sa vysporiadali s korupciou? Druhý bod o ktorom hovoríme a ktorý sa týka tohto regiónu, za posledných 93 dní eh, na indickej strane Kašmíru sa eh, vyhlásilo stanné právo, viac ako 100 ľudí eh, bolo zabitých, desiatky tisíc bolo zranených, strieľalo sa tu na civilistov a E, stupňuje sa neustále nápetie medzi Pakistanom a e, Indiou, krajinami, ktoré boli viackrát vo voľnom e, konflikte. Takže čo robíme ohľadom tohto, aby sme zabezpečili, že celý tento región bude fungovať v stabilite, prosperite a samozrejme na samotný región Kašmíru sa musíme pozrieť. A ten konečný e, bod je, sa týka Sýrie. Čo presne sa menovite udialo, pokiaľ ide o pomoc a ochranu civilistov a tiež spolupráca vysokej predstaviteľky s generálnym tajomníkom OS, OSN. Ďakujem pekne. E, ďakujem. Chcem vás všetkých poprosiť, aby ste mali na pamäti, že sa treba zacieliť v našich diskusiách na Afganistan. Samozrejme je to dôležitý aj regionálny kontext, ale prosím, buďte disciplinovaní a nepýtajte sa na ďalšie témy. E, na to budú totiž iné príležitosti. Máme tu aj e, e, predsedu našej delegácie pre Afganistan, pán Ostrovičius. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Tá bruselská konferencia o Afganistane bola veľkým úspechom. Veľmi aktívna účasť mnohých krajín, ktoré sa zúčastnili, e, ktorých cieľom je pomôcť Afganistanu v mnohých ohľadoch čo som si ja e, všimol, keďže som mal tú výhradu, že som tam mohol byť, že tá Kondicionalita pre našu rozvojovú pomoc Afganistanu sa, sa mnoho opakovane spomínala a zdá sa, že tak trošku už získava iný význam. Mohli by ste pohovoriť o tom, do akej miery môžeme použiť túto kondicionalitu, aby sme naozaj bojovali proti korupcii a aby sme sa e, tešili na lepšie spravovanie, lepšie riadenie Pán Kerry veľmi e, výrazne hovoril o regionálnej angažovanosti India, Čína menovite. Do akej miery môžeme vidieť rôzne formy regionálnej spolupráce v tomto ohľade zapojenie týchto dvoch krajín, pretože ich účasť je samozrejme kľúčová pre budúcnosť Afganistanu. Ďakujeme za EKR. Teraz pán Tanak. Ďakujem Richard, pokiaľ viem, toto je tvoje posledné obdobie v tomto výbore. Chcem ti poďakovať za nás všetkých, ktorým budeš chýbať. Sme z rôznych politických rodín, máme rôzne názory, ale máme vzájomný rešpekt a dokázali sme spolupracovať po mnohé roky. Želám ti čo najviac šťastia v ďalšom profesionálnom živote. Chcem poblahoželať e, e, Helge Schmidt k úspešnej konferencii vysokej predstaviteľky. Boj proti korupcii je samozrejme najdôležitejšia vec, keď sa pozrieme na e, pomoc donorov, pomoc e, e v kontexte v kontexte Talibanu stále aktívneho o bezpečných koridorov, ale chcem uh, nadniesť otázku, ktorá nie je úplne mimo kontextu. Rád by som vedel, či sa na konferencii diskutovalo uh, aj o uh, financovaní zo strany Veľ- uh, Veľkej Británie v rámci obdobia po Brexite v tých multilaterálnych finančných programoch. Čo sa udeje s tým? Je to medzivládna forma, takže E, Spojené kráľovstvo môže zostať s 15% rozpočtu zapojené. Veľká časť týchto prostriedkov smerovala e, bývalých, bývalým krajinám Commonwealthu. Ak by sme sa úplne stiahli, tak by financovanie sa e, smerovalo napríklad do krajín frankofónnych a lusofónnych v Afrike. Takže čo sa udeje v kontexte Brexitu? s britskými príspevkami e, z rozpočtu EÚ. Hovorilo sa vôbec o tom počas konferencie. Využijem, e, e, nechcem využiť svoju predsednickú pozíciu doč- dočasnú, ale, ale možno, že táto téma Brexitu v súvislosti s Afganistanom by bola jedným zo spôsobom. Teraz mám slovo, slovo, má slovo pani Biller. Ďakujem a ďakujem pani e, Schmidt za briefing a za vyzdvihnutie e, úspechov. Chcem sa spýtať e, na tú spoločnú cestu vpred, keď vychádzame z toho, že asi 80 tisíc zamietnutých afgánskych uchádzačov nútene sa vracia do Afganistanu v skupinách menších ako po 50, tak kritizujem, prečo tú bezpečnostnú situáciu v Afganistane e, si nepom- nepomôžeme ako vodítko, ako pomoc. Asi 5000 dobrovoľníkov, dobrovoľne navrátení, ktorí majú ochranu rodín a tak majú, môžu sa vrátiť niekde, kde sa im nič nestane, ale keď niekoho vykážeme, niekto, kto nemá žiadnu podporu a bezpečnostná situácia je taká zlá, tak potom musím zdôrazňovať, ako vlastne posudzujete bezpečnostnú e, situáciu územie Talibanu sa e, zvýšilo, jeho vplyv je väčší, je väčší v porovnaní s rokom 2011. E, Jeden z nemeckých, e, jedna z, nemeckých organizácií sa stiahla, pretože je to veľmi ťažké boť v oblasti Il-Sharif a je tiež ťažké hovoriť o, alternatívach úniku. Mohli by ste ešte čo si povedať teda o bezpečnosti v tejto oblasti, o bezpečnostnej situácii? Za SAD pán Líc. Ďakujem. Uh, aj ja vám chcem poďakovať pani Šmit za vaše úvahy. Rád by som hovoril o otázke týkajúcej sa rodovej uh, otázky. Hovorili ste o tom v krátkosti. Tu znie otázka, pokiaľ ide o rozvojové nástroje, je tu dostatok aktivít ktoré sa týkajú ďalšieho vzdelávania, silnejšie zapojenia e, žien. Čo sa teda konkrétne plánuje v budúcich rokoch? Tak práve v Afganistane e, práve, je práve toto pre e, zmenu spoločnosti, práve vzdelávanie mladých, mladých ľudí, mladých mužov, pokiaľ ide o základnú otázku tolerancie medzi pohľaviami. Ďakujem. Ďakujeme a teraz za Alde pán Weigl. Ďakujem. Ja takisto e, by som sa chcel pridať k tým, ktorí vám, Richard, želajú veľa šťastia v súkromnom i politickom živote v budúcnosti. Bolo mi naozaj veľkou cťou s vami spolupracovať v minulých rokoch. Rád by som sa spýtal e, otázku týkajúcu sa čohosi, čo je u mňa v centre pozornosti pre Afganistan. Keď sme diskutovali pred pár rokmi o Afganistane, pamätám si, že tu bola tá myšlienka e, stiahnuť sa vojensky do roku 2011. Tak sa neudialo, pretože e, tu bola, bol vplyv Talibanu a skutočnosť, že e, narastal než e, v rozpore s našimi očakávaniami mysleli sme si, že postupne vymiznú. Neby, zjavne teda nevymiznú a moja otázka zne, máme možnosť prísť iniciatívami, pokiaľ ide o nachádzanie zmierenia e, v tejto krajine. Pre mňa je e, viac než zjavné, že keďže tento konflikt najprv prišiel zvonka Rusmi, potom e, cez našich priateľov Američanov a ďalších. Jediný spôsob, ako možno tento problém vyriešiť, je tak, že Afgánci aktívne sa budú rie- rieši- snažiť vyriešiť ich problémy sami medzi sebou. A tu by som rád e, videl úlohu Európskej únie Nedávno som ma naozaj e, zarazili slova nášho predsedu komisie, keď povedal, že v EÚ potrebujeme na pozícii e, ministra zahraničných vecí EÚ, kto bude pri zložitých zahraničných otázkach sedieť e, za rokovacím stolom. Pravdepodobne nebudeme mať nikdy ministra zahraničných veci v tejto forme. Myslím si, že by sme sa mali snažiť vyvinúť e, iniciatívy tam, kde máme, e, kde naše slovo má váhu, aby sme mm, sa pokúsili odstrániť e, alebo teda umožniť, ľahčiť dialog v Afganistane. To by mohla byť naša úloha. Ďakujeme za EPP, teraz pán Kukan. Ďakujem. Do, teším sa, že vás vidím, Richard, na pozícii predsedu. Je to akoby ocenenie toho, čo ste urobili v tomto výbore po dlhú dobu vašej odhodlanej práce. Želám vám všetko dobré v budúcej kariéry. Dúfam, že pozitívne o vás budeme ešte počuť. Vážená eh, generálna tajomnička, mám veľmi všeobecnú eh, otázku asi nejakých 10 rokov. Pred nejakými 10 rokmi sme všetci tvrdili, že NATO nemôže e, stratiť Afganistan, že nemôžeme prehrať vojnu v Afganistane. To je, je, to je posledná vec, ktorú by sme si mohli dovoliť. Ako by ste komen, komentovali tieto komentáre z toho času dnes? Ďakujeme eh, vám všetkým kolegovia za milé slova na moju osobu, ale sme tu kvôli Afganistanu a dôležitým otázkam v Afganistane, takže pani generálna tajomnička. Ďakujem. Začnem snáď otázkou mm, migrantov, spoločný postup a niektoré nepochopenia, pretože mnohí z vás o tom hovorili. V prvom rade, ako som už povedala na úvod, boli tu zavádzajúce správy. Je totiž veľmi jasné, že spoločná cesta vpred je našim spoločným záväzkom, ktorý sme prijali s afgánskou vládou, aby sa vystupňovala naša spolupráca, pokiaľ ide o boj proti neregulárnej e, migrácii. Ide tu o boj s obchodovaním s ľuďmi, pašeráctvom a uľahčenie e, procesu návratov. V tomto kontexte samozrejme sa musia aplikovať určité princípy medzinárodného práva, princíp e, nenavracania ľudia, ktorí, ľudí, ktorí prichádzajú z vojnových zón, tí majú predsa právo na ochranu, ak sa pozrieme na mieru e, udelenia azylu. E, zvýšenie na 60% to odzrkadluje to, čo hovorí pani Lochpiller vzhľadom na zhoršenú bezpečnostnú situáciu. Nie je tu žiadna kondicionalita, to museli byť zavádzajúce správy tiež. Pani vysoká predstaviteľka v tejto súvislosti vyjasňovala, ekonomická e, pomoc nie je naviazaná na e, implementáciu návratu neregulárnych e, pristahovalcov. Otázka tu bola tiež e, <clears throat> kondicionality pre ekonomickú pomoc. Na to hneď odpoviem. Nie je tu kondicionalita a pokiaľ ide o spôsob, s akým sa používajú prostriedky, budeme pozorne e, sledovať implementáciu reformnej agendy. A tu sa udialo mnoho, na to ste sa pýtali. Ministri financií Eh, boli pozvaní do Bruselu, bola tu dobrá diskusia. Eh, stovky korumpovaných sudcov boli prepustení. Vláda sa teda veľmi konkrétne snaží bojovať proti korupcii. My môžeme sa snažiť ich podporovať eh, administratívnymi kapacitami. To je dôležitá otázka, ktorá doplňa tie body, ktoré som popísala, kde ide o vzdelávanie, zdravotníctvo a tak ďalej. Potom tu bola otázka týkajúca sa Indie a Pakistána. Toto sú veľmi citlivé otázky. Neustále sa riešia v dialógoch s oboma krajinami až na úrovni vysokej predstaviteľky, na mojej úrovni i ďalších a to je tiež súčasť strategického dialógu Tiež tu máme diskusie s ministrom zahraničných vecí Indie. Tiež tu bola otázka čo e, robíme s cieľom, aby sme podporili vzdelávanie e, a tréning žien, ako ich viac zapojíme. Otázka tu znie, e, je to teda vzdelávanie, tu sa udialo mnohé túto otázku som priamo diskutovala s mnohými e, ženami, aby sme videli, či sme na dobrej ceste a či sa dá urobiť viac. Otázka bola podľa mňa veľmi e, jednoduchá. Ženy boli tie, ktoré hovorili, že treba akceptovať realitu spoločnosti dominovanej mužmi a treba pomáhať so vzdelávaním v širšom zmysle. My však ponúkame e, vzdelávanie, žien. Sú tu programy, ktoré sa vytvorili v rámci EÚ. Tiež podporujeme kariérne možnosti pre ženy. To bola súčasť e, e, obchodných fór. Boli tu i predošlé, ktoré tu boli na to, aby sa podporoval e, prístup žien k financovaniu, ale tiež prístup k, obch- k obchodu. Bola tu tiež otázka týkajúca sa, týkajúca sa financovaniu zo strany EÚ po Brexite. Na to vám odpovedať nemôžem, to totiž nie je otázka, konf- nebola otázka konferencie, Hoď otázka to je veľmi relevantná. Možná úloha EÚ, sa pýtal pán Vajgo. EÚ je výrazne e, zapojená, naši osobitný, naša osobitná predstaviteľka sa uh, E, zúčastnil, alebo teda participovala vždy ako sprostredkovateľ v rámci skupiny, ktorá vysiela jasný signál, že takéto dohody e, umožňujú zmierenie a vysiela to tiež dobrý signál ďalším skupinám, osobitne Talibanu. E, čo teraz je dôležité, že toto sa bude implementovať. A toto samozrejme je posolstvo vládnej strane. E, snažíme sa tu pomáhať s implementáciou, ale otázka ochrany práv žien je veľmi dôležitá, preto som to zdôraznila v úvodných poznámkach. Pán Kukan, to, že e, na to nesmie e, stratiť Afganistán, ja by som povedal, že my nesmieme, nie na to, my nesmieme stratiť Afganistán. Nie je to len bezpečnostná otázka, ktorú po e, septembri 11 e, vidieť e, ako, ako kľúčovú otázku. Je to dôležité pre regionálny kontext. Ak môžem povedať, zameranie konferencie bolo na Afganistan. Ale čo my sme podporovali po celé posledné roky, je je regionálny cezhraničný prístup. Preto nie je náhodou, že na stretnutí s piatými stredoazijskými krajinami sa udialo paralelne s týmto stretnutím. Veľa sa udialo k cezhraničnej spolupráci, takisto bezpečnosti, dialog s tými krajinami Strednej Ázie. Snažíme sa podporovať pozitívny dialog, pokiaľ ide o spoluprácu, hlavne u ekonomických otázok. Je to najmenej integrovaná oblasť e, e, vo svete. Je tu ale veľa potenciálu, nielen politicky, ale aj ekonomicky. Otázka prepojenia. E, komisia podporuje mnohé, mnohé projekty, ktoré umožnia rozvoj regiónu a kde sa bude môcť ísť ďalej, než sú len samotné hranice Afganistanu. Ďakujem. Ďakujeme. Len by som povedal, že toto je poprvýkrát, e, čo ste boli tu e, v Afete. A hoď ja tu už nebudem, vy určite sa vrátite opakovane. E, ďakujem vám za nielen dnešný príspevok, ale i budúci, budúce partnerstvo s, v rámci ESVČ. Ďakujem veľmi pekne. Teraz prejdeme ďalej Pán Brok je samotným spravodajcom e, k ďalšej téme i e, téme nasledujúcej, teda tieto dve správy, ktoré nasledujú, by sa mali e, diskutovať pred našim hlasovaním 17.30. A práve z týchto dôvodov, keďže on je spravodajcom, navrhujem krátke prerušenie, kým on dorazí. Kolleginnen und Kollegen. Vážení kolegovia, pán Bán požiadal o slovo. Aha. Takže chcel by som vás naozaj veľmi srdečne pozdraviť. A budeme teraz hovoriť vlastne o, o vonkajšej zahraničnej bezpečnostnej politike. Máte eh, túto správu vlastne pred sebou. Nemusím vám to eh, nejakým spôsobom predstavovať, eh, pokiaľ ide o tie jednotlivé záležitosti, ktoré sú tam zahrnuté. Myslím, že ste to všetci prečítali. Len niekoľko úvodných poznámok. Do 17. oktobra vás prosím, keby ste láskavo predložili pozmeňovacie návrhy. 8. novembra by sme potom mohli toto prediskutovať. E, bude to spoločné zasadnutie, mala by to byť celkom živá diskusia a budeme mať možnosť vlastne e, o tomto sa porozprávať aj s našimi kolegami z jednotlivých e, štátov a samozrejme potom 11. 11. by sme mali o tom hlasovať. Pokiaľ ide o, o túto bezpečnostnú politiku, myslím si, že je to veľmi zaujímavý vývoj. A pravdepodobne v podstate e, bude celkom zjavne jasné, že e, táto bezpečnostná politika bude naozaj e, mohutnejšia. zaoberáme sa tam istými stratégiami, a je tam aj e, návrh pani podpredsedničky. Ide tam v podstate o, e, globálnu stratégiu, ku ktorej sme sa rozhodli na bratislavskom zasadnutí. Ide o celý rád rôznych národných návrhov, ale aj o prejav Žana Klóda Junckera, ktorý odznel v e, Európskom parlamente a samozrejme, že dôsledkom e, tohoto e, je vlastne tá stratégia, to znamená tá cestná mapa, o ktorej sa rozhodlo v Bratislave. A e, chcel by som povedať, pokiaľ ide o, o záznam z dnešného zasadnutia, že je to veľmi dobré, pretože tým pádom vlastne aj v decembri sa budeme môcť naozaj intenzívnejšie zaoberať týmito záležitosťami, ako sme sa zaoberali týmito vecami v Bratislave. A samozrejme, že nás zaujíma aj e, politika susedstva. Bohužiaľ, e, to s ňou nevyzerá najlepšie a sú isté dôsledky, ktoré budeme musieť e, vyvodiť, pokiaľ ide o vývoj v krajinách tohto susedstva, nie len pokiaľ ide o Ukrajinu, ale aj Azerbajdžan. A sú isté veci, ktoré je jednoducho potrebné urobiť. Som toho názoru, asi posledných 10 e, dní som toho názoru, že táto diskusia, pokiaľ ide o Rusko, ktorá prebehla, my by sme to mali rozšíriť aj na južné susedstvo a e, Blízky východ. Ja si naozaj myslím, že by sme sa nad tie mali zamyslieť, ale je potrebné si uvedomiť, že veľmi veľa otázok E, vzájomnej spolupráce, ktoré je potrebné doriešiť, pretože sú medzinárodné krízy a toto všetko vlastne istým spôsobom súvisí aj s Ruskom a s Ukrajinou. Ide vlastne o predlženie sankcií, pokiaľ sa teda situácia neznormalizuje. A my samozrejme potrebujeme takúto spoluprácu. Odkedy Rusko v prípade Sýrie nie je len partnerom, pokiaľ ide vlastne o mierové riešenie, ale je vlastne, dá sa povedať, že stálou zainteresovanou stranou. Istým spôsobom vlastne e, ide o to, že sa tu na tie strany vlastne nejakým spôsobom vymenili a my by sme si mali prediskutovať, že aké, aký je náš názor na toto všetko. My, ja som osobne takého názoru, že pokiaľ ide o sankcie, pokiaľ ide o, o pána Putina, tam je to asi e, vybavená záležitosť, ale sú istí politici, ktorí sa nad týmto zamýšľajú a ja si naozaj myslím, že by bolo rozumné, keby sme nepredlžovali tieto sankcie vždy na pol roka, ale že by sme to predlžili jednoducho vždy na jeden rok. A tým eh, by to bolo celkom jasné, že teda to myslíme vážne a že vždy by sme nemuseli robiť nejaký kotrmelec, keď prebehne, keď ubehne jeden pol rok. A pokiaľ ide o tento režim, všetky takéto eh, produkty ktoré je potrebné pre eh, plynovody, pre eh, zbrojárenský priemysel a tak ďalej. Na toto by sa naozaj eh, mali dať embargo, mali by sme na to uvaliť embargo, aby sme skutočne ale neubližovali týmto nemocniciam. A to je jedna oblasť, ktorou, nad ktorou sa musíme zamyslieť, ale ďalšou oblasťou je vlastne, ako budeme presadzovať um, bezpečnosť, klasická vojna a teror. To je vlastne istým spôsobom uh, vzájomne prepojené a musíme skutočne uvažovať o tom, ako vlastne budeme môcť bojovať proti takýmto dôvodom migrácie. To sú otázky, Eh, zahraničnej bezpečnostnej politiky, ktoré je potrebné prepojiť aj s obchodnou politikou. A samozrejme, hlavne v, mi eh, v tejto súvislosti napadá Afrika. Otázka riešenia životnej perspektívy eh, ľudí v Afrike a demografické faktory, ktoré zohrávajú svoju úlohu. To je niečo, čo musíme naozaj brať do úvahy. To musí byť centrom nášho záujmu, keď rozhodujeme o takýchto politikách. Všetko, čo robíme, pokiaľ ide o, o, o obranu, bezpečnostnú politiku v nadväznosti na krajiny ako je Líbia, Turecko, Egypt, ako bojovať proti obchodníkom eh, s ľuďmi a tak ďalej. Toto všetko sú vlastne isté symptómy. A Dôležité je, aby sa znovu nastolil mier v Iraku a aby sa vyriešila situácia ekonomická v Afrike. A ak e, toto všetko nebudeme vlastne zohľadňovať, e, a k tomu samozrejme patrí aj e, zmena klímy a tak ďalej, tak sa nám nepodarí tieto problémy vyriešiť. Ja som presvedčený, že by to mala byť geštaltická zahraničná politika, ktorá bude e, riešiť tieto problémy a že by to nemalo byť vlastné, vlastne nejaké odsúvanie z tohoto Európy, pretože je potrebné, aby sme mali lepšiu zahraničnú politiku, e, lepšiu politiku, pokiaľ ide o rozvoj, lepšiu politiku, pokiaľ ide o obchod. A v tejto súvislosti si myslím, že trošku jasnejšie by sme mali o týchto veciach hovoriť v rámci našich diskusí. My sme vždy v podstate zastávali tento názor. A o tomto sa hovorilo aj v Bratislave. A samozrejme, že toto je spojené aj e, so schopnosťami Európskej únie, aj napríklad v takej oblasti, ako je informačná služba. Informa- A samozrejme, že tu ide aj o obrannú e, politiku, o Európsku e, bezpečnostnú agentúru a obstarávanie a tak ďalej. A potom ešte otázky, ktoré celého pol roka v podstate človek e, nemohol spomínať, pretože tam hrozil Brexit a teraz naozaj si myslím, že tieto veci musíme veľmi urýchlene riešiť a Myslím si, že je pozitívne, že takmer všetky členské štáty sa začali orientovať týmto smerom a v, oproti e, ministrovi zahraničných vecí Feldstonovi e, a e, pani Ellen, ja si naozaj myslím, že je potrebné toto lepším spôsobom formulovať. Britský minister obrany a obraná rada povedala, že e, jednoducho to nie je možné robiť, lebo že by sme ohrozili NATO. A nakoniec generálny tajomník NATO povedal, že toto všetko vlastne pomáha NATO. A um, ja naozaj verím na tu a skutočne som presvedčený, že britských priateľov by sme mali poprosiť o to, aby nerobili len to, čo chcú. Tam uh, ide vlastne o isté férové podmienky, pokiaľ ide o vyjednávania v nádeznosti na Brexit. My chceme byť konštruktívni, pretože je to v našom spoločnom záujme. Nemôžeme sa istým spôsobom snažiť uh, o nejakú odplatu, ale musí to byť férové zo všetkých strán. A ja dúfam, že e, pokiaľ ide o takúto stálu spoluprácu, že to bude ďalej pokračovať. A myslím si, že v tej správe samozrejme sú ešte aj isté e, jednotlivé záležitosti spomínané, ale prosím vás, keby ste láskavo vašimi e, príspevkami objasnili vaše stanovisko a samozrejme, že dúfam, že budete môcť súhlasiť s mojimi návrhmi. Veľmi pekne vám za to ďakujem už dopredu. Takže slovo dávame komu? Pani Kaneta. Ďakujem. Neočakávala som, že budem práve tá prvá, ktorú vyberiete, ale ďakujem vám. Pán predseda, v prvom rade by som chcela povedať, že som veľmi šťastná, pokiaľ ide o vašu správu, pretože veľmi jasne zachytáva celé toto e, momentum, e, to znamená čas, v ktorom sa momentálne nachádzame. Chcela by som pripomienkovať dve alebo tri veci v prvom rade. Je veľmi dobre, že vlastne vyzývate členské štáty k tomu, aby 2% hrubého domáceho produktu vlastne považovali za cieľ, pokiaľ ide o domáce výdavky. A samozrejme, že tam ide o rozpočet na obranu, hlavne pokiaľ ide o mm, nejaké veľké zariadenia. Ja by som chcela navrhnúť, že aj pokiaľ ide o ESVČ, hlavne v nadväznosti na vývoj a diplomáciu, to by malo byť 3 z hrubého domáceho produktu. A ešte niekoľko slov v nadväznosti na velenie keďže táto diskusia týkajúca sa e, velenia, respektíve e, hlavného štábu, e, ja som konzultovala tieto záležitosti s ministrom obrany a s ministrom zahraničných vecí v Lotyšsku. A tento samotný výraz headquarters, to velenie, to je dosť ťažké v podstate akceptovať. Čiže to by nemala byť len vytvorenie novej štruktúry, keďže je, tak povediac, príliš na ponuka generálov, ale ide o civilné a vojenské e, schopnosti, ktoré je potrebné koordinovať, ale aby sa to lepšie koordinovalo, pokiaľ ide o tieto civilné a vojenské zariadenia a vybavenie. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a e, predložím pozmeňovacie návrhy, pokiaľ ide o vašu správu. Ďakujem. Thank you, Mr. Chair. I Ďakujem, e, pán predseda. Prečítam to, čo chce povedať pán tieňový spravodajca Felkestein. Skutočne to môže povedať. Takže pozrime sa na to, čo napísal. Ďakujem spravodajcovi, ďakujem a predsedovi AFETu Elmarovi Brokovi za jeho dostatočnú e, návrh tejto správy. E, tato, tento návrh správy berie e, do úvahy dostatočným spôsobom túto novú stratégiu, ktorá bola prediskutovaná v júni 20. 8. júna a potom bola prediskutovaná 26. júla. Áno, EÚ musí zohrávať ďaleko silnejšiu úlohu, pokiaľ ide o globálne záležitosti a EÚ skutočne toto vyjadrila a občania naozaj dúfajú a očakávajú, že EÚ bude efektívnejšia. Občania EÚ očakávajú, že sa budú chrániť ich e, hodnoty, ich e, životný štandard, politická a ekonomická stabilita a bezpečnosť e, sa bude presadzovať v bezprostrednom susedstve a budú sa presadzovať nové iniciatívy, pokiaľ ide o boj proti e, terorizmu, e, boj proti e, zmene klímy a tak ďalej. Toto samozrejme podlieha pravidelnej revízii a preto podporujeme túto správu, pokiaľ ide o stav v súčasný Neprekvapuje nás to, že toto vlastne e, vyvoláva novú stratégiu a posilnenie európskej obrany a bezpečnosti. Samozrejme, že tento návrh e, správy hovorí vlastne o tom, že by sme mali dedikovať e, tie isté zdroje, pokiaľ ide o obranu a políciu. Samozrejme, že je veľmi dôležité, že členské štáty budú musieť byť pripravené na to, aby dávali takéto zdroje k dispozícii. Posilnenie e, komunity nie len získavaním stále väčšieho a väčšieho množstva zbraní, ale e, tým, že sa budeme snažiť za nejakým spôsobom zrušiť fragmentáciu a lepšie zosúľaďovať takéto politiky. Tam, samozrejme, že veríme, že tá sila v európsku diplomáciu by, tak ako to popisuje spravodajca, to by malo predovšetkým viesť k posilneniu medzinárodného práva a multilaterálnej diplomácie. Musíme prispieť k tomu, že bude multilaterálna globálna vláda ďaleko účinnejšia. Toto je veľmi dôležité, pokiaľ ide aj o konsolidáciu ESVČ, pokiaľ ide o expertizne znalosti, strategické schopnosti a zabezpečovanie ďaleko v silnejšej európskej zložky v celom tomto. Conclude. Takže toľko to tieňový spravodajca a dovolte mi, aby som osobne ešte poznámila že s vami naozaj súhlasím, pretože by sme mali naozaj posilniť e, rozpočet, pokiaľ ide o obranu. Ale vy sa samozrejme venujete aj otázkam obchodu a iným témam. A pokiaľ ide o takéto um, dojednania a zmluvy týkajúce sa dodávok zbraní a tak ďalej. To by sa naozaj malo lepšie koordinovať, pretože e, vývoz zbraní je istým spôsobom nástrojom zahraničnej politiky a mali by sme uvažovať nad tým, ako lepšie zharmonizovať naše úsilie. Ďakujem vám za pozornosť. E, Ďakujem za slovo, pán predseda keď e, zoberieme do úvahy všetky tie problémy, ktoré máme vo našom vlastnom regióne, a ja samozrejme nehovorím, že by Latinská a Amerika nebola dôležitá, to isté sa týka aj Afriky, aj Ázie, ale mali by sme sa sústredovať predovšetkým na náš vlastný, vlastný región. Naozaj by sme mali uh, dávať peniaze tam, uh, na čom nám záleží a samozrejme, že si myslím, že na to bude vitálne, životne dôležité a hlavne teraz, keď Británia vlastne odišla z EÚ, tak sa to stane ešte životne dôležitejšie. Keď sa pozrieme teraz na Rusko, samozrejme, že diskutujeme aj s ruskou občianskou spoločnosťou, ale máme tam sankcie. Rusko neurobilo nič e, preto, čo by umožnilo, aby sa tieto sankcie zrušili. A keď vezmeme do úvahy e, ten samotný fakt, že toto bolo vlastne e, zavedené, a že istá e, delostrelectvo proste sa e, angažovalo na území Ukrajiny. Ja si naozaj myslím, že po e, istých mesiacoch bude veľa vecí ďaleko jasnejších, pokiaľ ide o angažovanosť Ruska a možno, že budeme žiadať ešte o ďalšie sankcie. Je to veľmi dobrá správa v zásade Takže naozaj si myslím, že by sme ju mohli prijať. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť, veľmi pekne ďakujem za slovo, ďakujeme vám za návrh tejto správy, pán predseda. E, dá sa povedať, že e, v tom širokom e, spektre súhlasíme s mnohými týmito vecami, o ktorých tam hovoríte. A pokiaľ ide o externé aspekty, naozaj sú veľmi dôležité v súčasnosti. Máme niekoľko obav, a samozrejme, že sú to veci, ktoré e, niektoré predložíme vo forme pozmeňovacích návrhov, ale dovolte mi, aby som predovšetkým povedal následovnú vec. Naozaj si myslíme, že ten obraz nie je taký pochmúrny, ako vlastne je e, predstavený Častokrát Európska únia nie je schopná vlastne komunikovať istým spôsobom tie svoje úspechy svojim vlastným občanom a myslím si, že aj zahraničná politika vlastne zožala množstvo úspechov a mnohí ľudia okrem tohto parlamentu som si toho nie sú vedomí. Sme plne e, toho názoru, že by sme mali vlastne toto všetko e, istým spôsobom eh, harmonizovať so spoločnou bezpečnostnou politikou, čo nás trošku eh, desí, respektíve čo sa obávame, pokiaľ ide o tie, ten, tie migračné toky v krátkom horizonte, respektíve strednedobom horizonte do istých eh, regiónov. To si myslíme, že nie je veľmi správny prístup a mali by sme v podstate sa zaoberať aj e, prevenciou konfliktov. Naozaj sa snažíme e, riešiť konflikty a musíme spraviť všetko, čo je v našich silách, aby sme si naozaj e, vlastne uvedomili, že vlastne predchádzanie konfliktov je ďaleko dôležitejšie ako čokoľvek iné. Takže v tomto duchu budeme predkladať naše pozmeňovacie návrhy. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Je tu jeden veľký problém s touto správou. Je takmer až príliš dobrá na to, aby sme k nej predložili pozmeňovacú návrhy. Avšak e, budem sa snažiť, aby som ju ešte zlepšil. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme mali presvedčujúce a jednoznačné posúdenie medzinárodnej E, situácie a tej reality, ktorú nemôžeme ignorovať. Ľudia v rozhodovacích e, pozíciách častokrát prehľadajú e, realitu alebo dúfajú, že túto realitu ohnú podľa seba. A je jasné, že súčasná kríza je príležitosťou E, Není to defetistický pohľad, je to ten optimistický pohľad. Avšak predovšetkým členské štáty musia zmeniť e, svoje myslenie. Budeme samozrejme veľmi silným medzinárodným hráčom, pokiaľ členské štáty budú hovoriť e, jednotným hlasom. To však predpokladá aj finančné príspevky, pretože spoločná zahraničná politika by mala byť posilnená a nesúhlasím celkom s odsekom 8, kde hovoríte, že jediný realistický e, prístup, akým spôsobom posilniť obran, spoločné obranné e, prostriedky, je synergia. Avšak otázka je, bude na to čas, keď e, nebudú žiadne finančné obmedzenia? Musíme naozaj zmeniť našu mentalitu, pretože nie sme pripravení eh, adekvátne reagovať v čase krízy. Potrebujeme, eh, budeme potrebovať reagovať v čase vojny. Eh, vyžiada si to finančné príspevky, aby sme zlepšili našu obranu, ktorá predíde prípadnej vojne. Preto odsek 9 by mal byť podporené naprieč Európskym parlamentom. E, práve takéto jasné posolstvo Európskeho parlamentu, ktorý vyzýva členské štáty na lepšie financovanie, je veľmi potrebné a e, potrebujeme to odraziť aj v viacročnom finančnom rámci. A potrebujeme aj transfer implementácie. Myslím si, že by sme mali mať aj, aj permanentnú štruktúrálnu spoluprácu v rámci zmluv. Keď hovoríme o implementácie, zdieľanie spravodajských informácií e, z Europolu a z Eurojustu je tu už spomenuté, avšak potrebujeme zdôrazniť zdieľanie spravodajských informácií aj medzi členskými štátmi. E, na krakovskej konferencii minulý týždeň ktorá sa týkala kybernetickej bezpečnosti, bol prijatý záver, že zdieľanie spravodajských informácií funguje medzi členskými štátmi vtedy, keď existujú dobré osobné väzby medzi, príslušníkmi, pri, medzi jednotlivými príslušníkmi príslušnými dôstojníkmi. A čo sa týka Ruska, pomerne súhlasím. Potrebujeme realistickejšiu stratégiu a a nemôžeme si dovoliť rozdeľovať eh, naše sily. Musíme dos, eh, dosiahnuť zmenu správania eh, Ruska, a to tak, aby dodržiavalo medzinárodné normy. Nesmieme váhať pri sankciách. A myslím si, že nasledujúci ocek by mal byť ešte silnejší. Mali by sme prehlbiť vzťahy s Spojenými štátmi americkými a Kanadou nie je iba našim strategickým záujmom, ale je to aj nevyhnutnosťou, pokiaľ tie krajiny, ktoré dodržiavajú zákony, chcú mať silné slovo. Čo sa týka kybernetickej bezpečnosti, mali by sme z, e, toto zdôrazňovať aj s našimi partnermi z tretich krajín. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslím si, že pridám svoj hlas k tým, eh, ktorí povedali, že toto je veľmi komplexná správa a eh, berie do úvahy naše medzinárodné záujmy a bezpečnosť. Eh, chýba mi tu niečo dôležité, ktoré, čo sa týka stratégie rozširovania. Je to proces, ktorý sa začal už dávno a ktorý e, neustále prebieha. Takže dovolil by som si, aby som sformuloval pozmeňovací návrh, ktorý sa týka rozširovania. Považujem kapitoly, ktoré sa týkajú o našich vzťahov s Ruskom v tejto správe za vyvážené a podporujem ich avšak nie som si istý tou stratégiou a či stratégia sankcií eh, viedla k pozitívnym výsledkom. Obávam sa, že to iba posilnilo Putinov režim a vážne to poškodilo naše vlastné ekonomické záujmy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som vám e, poďakovať vám, pán Elmar Brok, za ďalšiu dobrú správu a zvlášť za odsek 2 kde sa hovorí o budúcnosti, o spoločnej obrannej a bezpečnostnej politike a spoločnej obrannej a zahraničnej politike. Tento odsek si budú čítať jednotliví partneri a jednotliví hráči. Ehm, myslím si, že sa môžeme dohodnúť na realistickej diagnóze a na ambicioznych cieľoch, avšak trojdimenzionálny priestor a posilňovanie eh, našich eh, schopností eh, môže nastať iba vtedy, keď sa e, zabezpečí potrebná politická vôľa. Tu už spomínali viacerí predrečníci. To znamená, že musíme mať rovnaký názor na Afriku, Stredný východ, e, Turecko, Sýriu a Rusko. A zatiaľ sme to nedosiahli. A je jasné, že soft, e, tá meká sila nestačí čo sa týka odseku 29, ja by som explicitne tu e, spomenul ešte medzikultúrny dialog. Spomína sa tu kultúrna diplomácia, avšak nevyčerpali sme e, rozsah tejto mekej sily v tomto zmysle. A potom v neposlednom rade si nemyslím, že všetci partnery a regióny by tu mali byť vymenované, avšak súhlasím s pánom Weiglom, že Západný Balkán by mal byť osobitne e, spomenutý. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Budem hovoriť po španielsky avšak eh, nebudem meniť eh, to, čo povedali moje kolegovia. Chcel by som sa poďakovať pánovi Almarovi Brokovi za túto veľmi dobrú správu v kvalite, na ktorú sme ostatne zvyknutí. Takže súhlasím s touto správou. Myslím si, že je dobre vyvážená a naozaj sa zameriava na tie problémy, ktorým čelíme v Európskej únii. Úplne súhlasím s tým, čo je v odsekoch 1 a 2, kde spravodajca hovorí o dobrých veciach zo strany Európskej únie. Mm, ešte by som dodal globalizáciu, pretože toto je jedna z definujúcich záležitostí tejto éry. Ale hovoríte o cnostiach Európskej únie a takisto hovoríte, že častokrát na ne zabúdame. Samozrejme, nedá sa zachádzať do prílišných podrobností, pretože eh, by sme to museli rozšíriť, ale myslím si, že globálna stratégia bude revidovaná každých 5 rokov a za každým, keď nastanú zmeny na politickej scéne. Myslím si, že je nesmierne dôležité, aby sme našu e, spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku posunuli vpred. Myslím si, že toto je jedna e, z tých e, atraktívnych záležitostí popri Brexite Takže si myslím, že v tomto ohľade ponúkneme e, a budeme mať k dispozícii kroky vpred. E, čo sa týka Ruska, podobne ako kolegovia, vždy som bol za spoluprácu s Ruskou, pretože si myslím, že je to dôležitý globálny hráč. Avšak to, čo sa deje v Sýrii, je obrovským sklamaním. A myslím si, že to nie je dobré pre budúce vzťahy s Ruskom. Čo sa týka ďalších dvoch podrobností, absolútne súhlasím s tým, že Európska únia má transformačnú silu. Ako sa to spomína v odseku 1, Mark Leonard o tom veľmi veľa písal a o tom, akým spôsobom rozširovanie pomohlo. Ale nie som si však úplne istý, že tzv. legislatívna sila v oceku 29 je úplne jasnou formuláciou. Hovorila sa o európskej normatívnej sile. Myslím si, že azda by sme to mohli e, lepšie rozvinúť a hovoriť možno o právnom systéme, okrem iného, čo sa týka multilateralizmu a, a spomenutie veľmi dobrej spolupráce s OSN. Myslím si, že tieto dva aspekty úplne chýbajú. Myslím si však, že táto správa je výborná. Avšak chcel by som eh, navrhnúť eh, ešte niečo do oceku 7, aby sme ju zlepšili. Hovoríte, hovoríte o poriadku, o mm, troch záležitostiach, o obrane diplomácii a, a eh, rozvoji Mali by sme hovoriť o diplomácii, obrane a rozvoji. Myslím si, malo, myslím si, že tá diplomácia by mala byť na prvom mieste. Vďaka. You, <clears throat> Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Gratulujem k návrhu správy, o ktorej sme mali naozaj veľké očakávania a pán predseda nás nesklamal. Predložili ste e, výborný výsledok vašej práce, avšak naša e, diskusia je o niečom inom. Ide nám o to, aby sme tento dokument ešte zlepšili. Táto správa znamená jasný krok vpred eh, pri vytváraní globálnej stratégie, ktorú prezentovala pani Mogherini. A dúfam, že Európska únia nebude mať len globálnu stratégiu, avšak eh, bude aj eh, strategickým hráčom na globálnej úrovni. V skutku sú tu dobré body, ktoré sa týkajú spolupráce medzi EÚ a NATO, ktorá je tak prepotrebná v dnešnej bezpečnostnej situácii vo všeobecnosti. Avšak eh, nezdôraznil by som eh, iba spoluprácu s NATO, ale aj transatlantické väzby a transatlantické vzťahy medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými aby sa veci neuberali nesprávnym smerom, keď hovoríme o e, prezidentských voľbách v USA. Myslím si, že takáto formulácia bude lepšia a nepovzbudí žiadne izolacionistické tendencie. Takisto kolegovia, ktorí spomenuli rozširovanie. Rozširovanie je veľmi dôležitý nástroj pre reformy a spoluprácu v rámci susedskama. Zároveň myslím si, že v odseku 18, keď hovoríme o blízkej a úzkej spolupráci medzi európskymi krajinami, by mohol byť aj jasnejší, eh, pretože je to o bilaterálnych záväzkoch. A tu musím pripustiť, eh, že z našej strany došlo k určitému skozu. Tie krajiny, ktorým sa darilo eh, dobre a dosiahli určitý stav v rokovaniach o E, výnimkách vo vízovom režime, tak e, my si neplníme naše povinnosti ako Európske, e, Európsky parlament v rámci trialógu medzi komisiou, parlamentom a radou. Myslím si, že musíme splniť to, čo sme slúbili, ako náhle nejaký štát naplní podmienky. A potom v neposlednom rade, pán predseda, dnes neskôr budeme hlasovať o správe pani Fotigy o propagande a dezinformáciách. Musíme si uvedomiť, že realita zďaleka nie je taká dobrá, ako ju vidíme. Prebieha informačná vojna proti západu a vzhľadom na to e, vo vašej správe by sme urobili dobre, ak by sme ju urobili koherentnejšou. Takže tie takéto pozmeňovacie návrhy by mohli prísť z našej strany a ďakujem e, k predloženému návrhu. Ja, Dank. Ich bin... Áno, ďakujeme veľmi pekne. Ja som takisto rád z tejto správy. Vítame aj túto možnosť. Na jednej strane hovoríme o rozpoložení sveta, aj samozrejme hovoríme aj o e, dopadoch Brexitu, ktoré možno vnímať aj ako e, príležitosť. Budem sa koncentrovať na bod 10 a jednotlivé odrážky. Hovorili sme tu o slove velenie, alebo headquarters. Myslím si, že by sme mali jasnejšie povedať, že čo tým máme vlastne na mysli a čo chceme dosiahnuť. Hovoríme tu o vytvorení e, vojensko-civilného velenia alebo veliteľstva Eh, hovoríme o tom, eh, o vojenskom velení, ktoré v rámci eh, spoločnej obrannej a zahraničnej politiky a spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky máme, ktoré už existuje. Nechceme samozrejme vyvolať v jednotlivých hlavných mestách, že vytvárame dodatočné nové štruktúry a musíme to zhrnúť teda efektívnejšie a potom každopádne musíme hovoriť o strategickom plánovaní ale hovoríme o planning a conduct capabilities. Plánuje sa napríklad eh, v Bruseli, ale potom samotné vykonávanie tohto plánovania už prebieha na úrovni jednotlivých a hlavných miest a toto by sme mali e, zhrnúť. Takže nemali by sme sa a, a, a, hovoriť len o plánovaní, ale aj o samotnej implementácii alebo vykonávaní. Ide o to, o eh, EÚ a SVČ misie, ktoré sú a ktoré existujú aby sme rozptýlili e, pochybnosti v jednotlivých hlavných mestách. A ešte jedna myšlienka, e, je tu odkaz na PESCO, e, ktoré by malo byť aktivované. Mali by sme sa využiť aj nepriateľské poznámky britského ministra obrany E, odkedy je, už sme mohli mať e, pesko, keby sme to chceli. A myslím si, že aj teraz by ho bolo možné zvolať a zvolať ho. A z tohto dôvodu a zároveň naplní tie dohody, ktoré sme mali e, spolu a takto operatívne k tomu prispieť. A to sú naše cieľy a možno e, posledný bod k sankciám. Ja si myslím, že boli potrebné a sú potrebné a myslím si, že predovšetkým vzhľadom na situáciu e, k Sýrii, nemyslím si, že ich treba stupňovať, ale nemyslím si, že nemali žiadny efekt. Bola to naša civilizovaná od, e, odpoveď na rúské správanie. Nebolo to žiadne zub e, za zub. To by bolo, keby sme nasadili naozaj naše vojska. A to sme neurobili. Sme urobili menej. E, zaviedli sme iba sankcie. Toto je ponuka e, Ruska, aby sa vrátilo k spoločnému rokovaciemu stolu na diplomatickú úroveň. Takže ak, ak budeme teraz hovoriť o sankciách, niečo, čo má, ako niečo, čo má protichodný efekt, to nie je politické akcepto, akceptovateľné. My sme reagovali veľmi civilizovane a nebudeme sa stavať na uh, rovnakú úroveň ako agresor v Moskve. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem veľmi pekne. Ale niekto ešte zo sociálnych demokracie. Ďakujem veľmi pekne je takmer strapňujúce, že si nepamätám, kedy spravodajca dostal toľko podpory. A ešte k tomu pridám aj môj hlas k tejto podpore. Jedinú výhradu, ak vôbec môžem hovoriť e, vzhľadom na okolnosti o takej veci, je to, že sme toto mali urobiť už dávno Mali sme to urobiť už pred rokom, možno už dávnejšie. A je tu niečo, čo by som chcel dodať a čo by som chcel zdôrazniť a počerknúť to silnejšie, ako to v správe. A to je Sýria a naša úplná nečinnosť v tomto ohľade. V tom, ako zaplňame to prázdno, ktoré nastalo po stroskotaní rokovaní medzi e, Ruska a Spojených štátoch amerických. E, toto vákum vyslovene volá po Európe, ktorú by mali zaplniť tých 500 miliónov európskych občanov a ktorí si to žiadajú, aby bola, ten, bol tento konflikt vyriešený. Ja myslím si, že toto nepočká dlhšie, zvlášť nie vzhľadom na okolnosti. Toto nás tak významne ovplyvňuje ako žiadny iný konflikt v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne. Are... Ďakujem. Tiež sa pridám k tým, ktorí chvália tú správu. Pán Brok eh, pripravil veľmi dobrý návrh, <clears throat> vyzdvihujúci všetky dôležité otázky v zahraničnej politike pre EÚ. Súhlasím s tým posolstvom, že terajšia situácia by mala byť príležitosťou, aby to bolo viac spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky. Tiež by sme mali posilniť pozitívne aspekty to znamená našu kooperatívnu povahu v tejto oblasti. EU e by tu mala posilniť vzťahy a mala by zostať spolahlivým aktérom. Súčasne EU by mala byť zjednotená, pokiaľ ide o aktivity na medzinárodnej scéne, napríklad ako je to v OSN. A to teraz tomu tak nie je. Tiež sa treba zamerať na naše susedstvo a stanoviť si tam ciele. Tiež by sme mali vnímať, či naša zahra, naš, nástroje našej zahraničnej politiky majú pozitívny dopad na vonkajšiu politiku. Potrebujeme vidieť komplexnosť tejto otázky. My máme množstvo bezpečnostných víziev, terorizmus, kybernetická bezpečnosť, energetická bezpečnosť a tak ďalej. Problém je to globálny a treba si posilniť spoluprácu v EÚ, ale i s globálnymi partnermi. A čo robiť so samotnou správou? Súhlasím s kolegami, ktorí spomenuli, že bolo by dobré doplniť sem tam zmienku poukazujúc na budúce plány Také doladenie je podľa mňa potrebné. Ale takým spôsobom, aby to neposkodovalo zložitú povahu. Ďakujem. Thank you very much. That... Ďakujem za všetky poznámky. Zopár odpovedí z mojej strany. Nuž, poprvé, Pani Kalnie, to je otázka 2% a synergické efekty. Tie 2% zvýženie e, obranných výdavkov, ich navýšenie na 2%, má to e, vieryhodnosť tých e, mileniových cieľov. Čím častejšie sa o tom píše, tým menej to asi príde. Taká je realita. Keď sa pozrieme na rozpočtovú situáciu členských krajín, ešte je to realistickejšie. Tie 2% nevylučujem. Ale e, vydávame asi 200 miliárd, hovoria niektorí, že ešte viac z členských krajín na obranu Množstvo členských krajín má e, až 80-percentné náklady na e, obranu. Na vojakov e, nezostáva miesto. Tie administratívne náklady 67-75%, teda v Spolkovej republike. Mám dojem, že v Nemecku máme menej vojakov, ale rovnaký počet úradníkov v obstarávateľských kanceláriách. Tie dividendy e, zvyšlo nie k znižovaniu počtu úradníkov, ale k počtu, znižovaniu počtu vojakov. Myslím si, že otázka synergických efektov je verejne relevantná téma. Čo robia členské krajiny, keď nechcú spolupracovať? kde by to mohlo usporiť prostriedky. Mám tu na mysli hlavne výskum, celkovo otázka obstarávania. To je podľa mňa rozhodujúci faktor, kde môžeme presvedčiť občanov, že sa dá ich prostriedkami dosiahnuť viac, než sa tomu podarilo dosiahnuť doteraz. Táto diskusia by mala smerovať na verejnosť. Národné ministerstvo obrany to na verejnosť nedajú. Je ten vysoký počet e, úradníkov pod, podriadia argumentu národnej kompetencie. Ale keď tu máme túto diskusiu i v oblasti obrany, mali by sme to príslušne využiť. Ako doplnok. Množstvo e, rečníkov hovorilo o e, centrále, o headquarters. Súhlasím. Je tu celkom jasná predstava, ktorá už zaznela, že to zvládneme. Mohlo by sa uskutočniť menšie stretnutie, aby sa našiel rozumný kompromisný návrh. Myslím si to, kolega Kukan, otázka doľaďovania. Hovorilo sa o Sýrii. Podľa mňa to by sa dalo robiť formou kompromisných pozmeňujúcich návrhov, zapojiť to, aby sa týmto spôsobom to dosiahlo. Toho som si nebol vedomý pôvodne, ale teraz som si na základe udalostí posledných dní. To treba zachytiť príslušným spôsobom. Tiež teda otázka mekej a tvrdej sily. My, kolega Mezerič a kolega Lic, našim cieľom je predchádzanie konfliktom. Všetko ostatné by znamenalo zlyhávanie politík. Potrebujeme však často i tvrdú silu, aby sme predchádzali konfliktom. To sa nám nedarí. Sme najväčšími donormi, pokiaľ ide o, o Sýriu, ale pre pri otázke mieru a, a vojny nás nikto neberie vážne. Myslím si, že to je kľúčová otázka, ktorú treba zodpovedať. A myslím si, že sa nám to podarí zvládnuť. Pán Weigel, rozširovanie. Musíme sa pozrieť, ako to zapojiť. Je to dôležitý politický cieľ a treba jasne ukázať, že doterajšie rozširovanie bol e, mierotvorným e, projektom. Ale rozširovanie samozrejme má i svoje hranice. Keď ide o e, akcie schopnosť EÚ, vy ste o tom hovorili, je dôležité uvedomiť si, či hovoríme o či chceme zaviesť ďalší nástroj po príplnom členstve, nejaký európsky obschodársky priestor plus Vieme, že tu krajiny, ktoré neplnia podmienky a nemajú tie schopnosti. Musíme si dať do poriadku svoj vlastný dvorček, aby to fungovalo. Aby eh, príslušným spôsobom sme mohli, aby som nebol nepochopený, eh, komunikovali i so západným Balkánom. Myslím si, že takýto nový nástroj pre časť e, krajín východného e, susedstva. Je to potrebné po určité e, obdobie, možno i pre Turecko. Verím, ak máte návrhy urobiť to stringentnejšie, tak vám budem len vďačný, ako to vyjadril kolega Peterle. Pán Milan Mon, otázka globalizácie, treba sa vždy bať hovoriť o tom, kde sú problémy, aby sa tomu dobre rozumelo u Brexitu im jasné, že britský e, odchod je naš, e, oslabením našich zahranično-politických a schopností pri všetkých tých doplňujúcich možnostiach, ktoré máme. Pre nás by bolo vlastne najlepšie, že by sa zapájal do európskej bezpečnostnej štruktúry konštruktívna e, Veľká Británia. Preto treba i uvažovať o tom, ako budeme e, ďalej rokovať o Brexite, aby sme vzťahy napojili na obranno politické schopnosti i pre budúcnosť. Možno nás tu niečo napadne, ako to v budúcnosti riešiť, <clears throat> aby to nebol jednoducho len jeden z mnohých tretích štátov, tretích krajín. Otázka normatívnych síl, e, tým myslím medzinárodné právo, hmm. aby sa to preciznejšie formulovalo. Otázka samozrejme diplomácie, opravy, e, obrany. Na to je nevyhnutne potrebné ku kolektívnej bezpečnosti. Otázka je, bol by som vďačný za to, ale nerád by som pri tejto otázke jednoducho mal bojové e, konflikty, pokiaľ ide o, to, aké mať vzťahy s USA. Jednoducho by tu mal byť konsenzus a dávať si pozor, aby sme sa nedostali do situácie konfrontačnej. Myslím, že rozumiete, čo tu e, mám na mysli. Pokiaľ ide o vízové postupy, tak to nechcem zapracovať, pretože to by malo byť do decembra vybavené, aby to nezastarávalo. Štvrto, keď sa sk- e, verím, že štvrtkové rokovania skončia pozitívne. Nie, nebude to tak? Nebude to štvrtok? Bez ohľadu na moju správu si myslím, že treba hovoriť s kolegami v Líbe. Ja som toho názoru, implementované e, delegované akty, nemali by sme princípy tohoto parlamentu a e, jeho práva predávať. Na druhej strane musíme dospieť k ich bodu, kde budeme akcie schopní. Tu chcem povedať, že rozum nemož, nemožno hľadať len u parlamentu, ale i u komisie a, e, a rady treba byť rozumný i z našej strany voči rade a preto pre mňa podľa mňa nie je správne, keď zastupcovia rady odošľú ku mne predstaviteľov, treba z Gruzínska. Takýto, takúto hru možno hrať opačným smerom. Preto je tu i výzva náradov konečne v týchto otázkach dospieť lepším, lepším postupom. Pokiaľ ide o centrálu. Už som to povedal, kolegovia. Myslím, že to je zámer, aby sme, ak chceme e, sumarizovať, nejde o, o len o to, aby to bolo zhrnutie, ide o pridanú hodnotu. Je to tu, ide o to, musí tu byť pridaná hodnota, akcie, schopnosť kvalitatívny skok, ako hovorili kedysi marxisti. Ten musí nastúpiť silnejšie, aby týmto spôsobom bol jasný rozdiel. Tým pádom som asi e, uzavrel svoje úvahy. budúcich dňoch som pripravený v prípade, že sú tu nepochopenia, vyjasniť veci, aby sme veci elegantne vyriešili. Tým pádom sa dostávame k ďalšiemu bodu. Hm? Oh. Wir kommen jetzt äh, zu einem bedeutenden Bericht. Teraz sa blížime äh, k dôležitej správe E, obchodné e, vzťahy EÚ, Kolumbia, e, Ekvádor, Peru. O tom by som teraz, myslím, nemal držať nejakú prednášku, pretože je to dosť technická správa. Ale som pripravený samozrejme odpovedať na vaše otázky. Ak nemáte otázky, tak poukážem na časový rámec. Lehota na pozmiece návrhy bol 4. október, takže môžeme hovoriť o pozmieci návrhoch. Dostal som ich vôbec? Aha, žiadne neprišli. Tak je tomu. 20. októbra vo výbore môžeme hlasovať. Prihlásil sa ale pán, ešte pán Howitt. Je to nekontroverzná správa, ale prepáč, eh, Elmar, jedna z mojich posledných funkcií v tomto výbore bol tieňový spravodajca v tejto veci. Vždy sme sa snažili eh, s týmto eh, regiónom takým spôsobom, aby to bolo oboj strane prínosné. Je to environmentálne veľmi citlivý habitat veľmi dôležité pre svetovú biodiverzitu, preto dobré vzťahy sú tu dobré. Ja som hovoril s, kol, eh, s kolegami z eh, Ekvádoru, oni zastávajú toto tému, systém OSN, a oni boli jedna, jedna z krajín, ktorá bola tu sidný, silným zástancom a boli kľúčoví eh, partneri v systéme OS, OSN, pokiaľ ide o dohovor o ľudských práv a tak ďalej, snažia sa pozitívne e, prispievať. Bol tu e, veľvyslanec v podvýbore ekvádorsky zo Ženevy. Ekonomicky to bude dobrá vec. Je to len naše stanovisko pre výbor e, pre obchod. Elmar, jednoducho by sme si mali uvedomovať význam politickej spolupráce medzi nami a Ekvádorom. Výrazne si však vážim toto stanovisko. Ďakujem veľmi pekne. Súhlasím s tým, ale myslím si, že by sme nemali robiť menej než u iných krajín, aby sme teda kládli dôraz na to, že ľudskoprávne otázky takisto otázka slobody prejavu a tlače sa vyjadrila. Pán Šolc je vždy pripravený robiť e, uznesenia, keď ide o iné krajiny. Prekvapuje ma, že nechce e, uznesenie k Ekvadoru. Vedel by som si predstaviť, že je tu záujem o uznesenie. A to je ten náš návrh. To sa všetko dá spojiť potom nadpis, že chceme toto, túto spoluprácu a chceme na niečo poukazovať. Vidím, že s tým súhlasíte, že sa to tak urobí. Nejaké ďalšie prihlášky? Nie je tomu tak. Ich glaube, wir... Mysl, obávam sa, že by sme... Je tu niekto pre Kolumbiu. Aha, to je až zajtra. A takisto Gruzínsko. Všetko na programe zajtra. Máme pol hodinu času. O, o pol hodinu skôr hlasovanie je asi hlúposť, takže možno by ste mohli navrhnúť, čo by sme mohli teraz aktuálne diskutovať. Ja. Sollen wir ein paar Worte verlieren über Syrien jetzt? Mohli by sme trošku pohovoriť o Sýrii? Je to vhodný okamžik? Johannes, Also ich würde Vorschlag machen, dass wir, wer Lust und... Navrhujem, kto máte chuť, mohli by sme trošku diskutovať o Syrii. A kto chce pauzu, nech si dá pauzu pretože konflikty, ktoré sa dejú v týchto dňoch, nás e, vedú do veľkých ťažkostí. Určite chceme nájsť riešenie medzi USA über den Waffenstillstand doch den Genfer Friedensprozess wieder in Gang zu kriegen, äh, der da jetzt führte, dass wir a tento ženevský proces je skutočne potrebné e, presadzovať ďalej a samozrejme, e, pokiaľ ide o Sýriu a režim Asada, Naozaj e, som toho názor, že toto riešenie asi ťažko nájdeme, ale je potrebné brať do úvahy to, že pravdepodobne vojenské riešenie bude potrebné presadiť práve takýmito vojenskými akciami. Pokiaľ ide o Alepo, myslím si, že to bola vlastne porážka a že to vlastne znovu využil režim Asada a práve preto je potrebné uvažovať o tom, že či takýto politik, ktorý takýmto spôsobom zaobchádzal so svojimi vlastnými e, ľuďmi, že či naozaj by mal byť hlavou e, štátu, pretože e, všetko to bolo spojené s obrovským násilím. A musíme sa zamyslieť nad tým, že či táto diskusia, do, ktorá doteraz prebiehala, pokiaľ ide o ženevské rokovania, pokiaľ ide o Rusko, Európu, pokiaľ ide o Saudskú Arábiu a krajiny um, blízka Stredného východu až po mm, Teherán. Ale samozrejme, že musíme brať do úvahy aj Turecko. Či je vôbec možné uh, sa dohodnúť na nejakom jednotnom riešení? Toto je politika, ktorá vyvolila, uh, ktorá vlastne vyvolala to, že ľudia začali utekať zo svojej domovskej krajiny. A teraz je potrebné sa zamyslieť nad tým, že ako vlastne e, s rozumom znovu nastoliť e, rozumné štátne zriadenie, ale ak e, skutočne to nie je možné inak len násilím, tak potom e, prirodzene príde k fragmentácii. A čo sa potom stane s týmito tromi Kurdistanmi a potom e, ako to bude s jednotou Turecka alebo Sýrie, ak nepríde k nejakému zjednoteniu a ak skutočne sa spoločne týmto krajinám nepodarí, poraziť islamský štát, čo potom budeme vlastne robiť a aké budú dôsledky všetkého tohoto. A myslím si, že práve preto budeme musieť hľadať odpoveď. A prirodzene, že demokratická Európa a demokratický svet e, sotva na toto môže reagovať inak, ako to robí, povedzme, Rusko ktoré nasadzuje vojenskú silu. A či to naozaj nebude znamenať, že sa budeme musieť naozaj pravdepodobne e, zbaviť, respektíve zmeniť tú schému, ktorá doteraz e, fungovala. Budeme musieť sa rozhodnúť podľa možnosti čo najskôr, skôr ako príde e, k nejakému povstaniu. A toto všetko je samozrejme spojené e, s istými pochybnostiami či e, bolo chybou ísť do Líbie a pritom do Sýrie neísť. Ja naozaj myslím, že na jednej strane by sme sa mali zamyslieť nad týmito súvislostiami, ale zase na druhej strane <clears throat> je potrebné povedať, že Európa naozaj v e, v Sýrii eh, slubovala veľmi veľa. My sme im slubovali humanitárnu pomoc. A kto by bol potom vlastne eh, ochotný vlastne takéto, eh, takúto pozemnú armádu vlastne postaviť v Sýrii podproti proti takýmto vojenským silám. Nie, samozrejme jasné, že niečo je potrebné urobiť. To znamená, že tu máme istú diskusiu, ktorá eh, zamestnáva celú Európu, ale ja si myslím, že toto je skutočne problém. A je to mimoriadne vážne, s čím máme v súčasnosti dočinenia a naozaj neviem, akú odpoveď eh, nájsť na toto. Možno, že tú odpoveď viete vy. Ja tiež eh, neviem nájsť odpoveď, ale môžem sa podpísať pod všetko to, čo ste doteraz povedali, lenže bolo by to samozrejme ďaleko ľahšie, keby sme, tak povediať, eh, na základe toho pohľadu smerom dozadu by sme povedali, že e, do e, Líbie sme zasahovať nemali, kdežto do Sýrie sme asi predsa len zasiahnuť mali. Ale bohužiaľ to mlieko je už rozviate, takže je trošku neskoro. Som presvedčený, že nie sme takí bezmocní, ako to možno vy popisujete. A ja to teraz nemyslím e, po tej vojenskej stránke, ale myslím to z tých iných stránok alebo pohľadov. Keď sa pozrieme na um, Turecko, e, Irán, Rusko a tak ďalej, máme veľmi úzke e, hospodárske prepojenia na všetky tieto štáty. Nemci sú práve v etape, keď vlastne vojenský materiál e, od posielajú do Sádskej Arábii a ide tam o materiál e, v hodnote niekoľko miliónov eur, respektíve niekoľko miliónov dolárov. Máme veľmi e, úzke alebo e, tesné hospodárske prepojenia s Iránom. Máme tak povediať istú páku, pokiaľ ide o túto záležitosť. my môžeme vyvíjať práve v nadväznosti na naše hospodárske postavenie e, istý tlak na tieto krajiny, pretože ak sa to nezmení, tak to nebudú nejaké Airbusy, ktoré by sme e, tam posielali, nebudú to zbranie, ktoré by sa posielali do Sádskej Arábie a tak ďalej. Samozrejme, môžete povedať, že si to kúpia potom niekde inde, ale možno, že aj tam nájdeme nejakých e, spojencov, ktorí takisto povedia, tak toto nemôže ďalej e, pokračovať, pretože ja som presvedčený, že sírsky národ si naozaj zaslúži, aby sme e, sa s všetkými silami snažili istým spôsobom zabrániť týmto veciam a nie len rozhadzovať rukami a hovoriť, že všetko sme už vyskúšali. Ja si naozaj myslím, že istý arzenál možností predsa len máme, aby sme mohli e, vyvíjať istý tlak a predovšetkým, a vraciam sa k tomu, o čom sme tie hovorili už predtým, že te, ten, ten, toto prázdno, ktoré tu nastalo, že by sme skutočne mohli toto prázdno istým spôsobom zaplniť a že by sme ho aj mali zaplniť. V spolupráci samozrejme so Spojenými štátmi americkými. Ďakujem za pozornosť. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem. Mne sa páčil spôsob, akým ste no, vstúpili do rozpravy s otázkami e, hlbokými, na ktoré hneď nenájdeme odpoveď. Ako predvešníci som si nie je celkom istá, či sme vyskúšali už všetko. Ak sa pozrieme na situáciu, je tu nahromadenie občianských vojen e, v Sýrii, ktoré, ktoré z vec len komplikujú. Máme tu veľmoc ako je Rusko, ktoré má jasnú stratégiu, aspoň sa mi tak javí. Chcú e, znovu získavať e, terén, kým pristúpia k rokovaniu o miery a okrem toho mám dojem, že Európska únia je odzbrojená, nemá stratégiu, nemá jasnú víziu, nemá jasnú perspektívu. Samozrejme, že sú krajiny Sáudská Arábie, Irán, hovoria o tom kolegovia, s ktorými by sme mohli nielen hovoriť, ale vytvárať určitý tlak. Vidíme, že sila regionálnych e, veľmocí je rozhodujúca. Vieme, že nedosiahneme e, mieru, mierovú dohodu len tak ľahko. Majú tu jasné záujmy, ktoré by si mohli odporovať. Ja by som vám chcel položiť otázku, keď hovoríme o chránenej zóne, ktorá by mohla byť zónou, kde Sýrčania by mohli žiť v miery, či je to úplná utopia, alebo je to niečo, čo je možné, niečo, čo by sme mohli my, Európania, e, si reklamovať. Podľa mňa e, migračné toky 5 miliónov osieb, osôb, ktorí opustili Sýriu. To, to neskončí. Sú tu milióny osôb, ktoré sú presídlené, ktoré majú humanitárnu krízu. My musíme ako Európa hoci odpovede nie sú jednoduché, my by sme mali mať jednu stratégiu a možno túto myšlienku ochránenej zóny ďalej pretlačať. celkom skromne. Nik ďalší sa neprihlásil o slovo. Takže ochranu, ale kto ju môže garantovať? to všetko znamená, že e, je potrebné v podstate to odsúhlasiť. A to odsúhlasenie zatiaľ nebolo e, prijaté, pretože Rusko bude spraviť, e, robiť všetko preto, aby, to bola, aby bol národom, ktorý bude vetovať tieto veci. A teraz, keď sú to pozemné rakety, ktoré tam umiestňujú, americké a turecké sily nemôžu jednoducho takúto uh, letovú zónu ďalej garantovať. Aj keby to bolo rovno no, no fly zone, nie je to presaditeľné, pretože lietadlá, ktoré by e, to mohlo zasiahnuť, tak e, tí nemôžu pristúpiť jednoducho na to, aby boli zasiahnutí takýmito e, raketami zem-vzduch alebo to môže byť rebeli, ktorí sa dostanú k takýmto raketám. To sa už raz stalo v Afganistane, že sa takéto rakety dostali do nesprávnych rúk, ale potom sa môže stať aj to, že títo rebeli proti e, ruským e, lietadlám a Asadovým lietadlám sa budú môcť istým spôsobom e, brániť. Ale možno, že je to už príliš neskoro. A Ehm, Západ v podstate v tomto už nemôže nič robiť, pretože to rozhodnutie jednoducho už padlo. Padlo v priebehu posledných 14 dní. Prečo sa na to pozerám? Možno, že sa na to pozerám príliš pesimisticky, ale mne sa zdá, že to trošku naozaj takto vyzerá s tou situáciou. Takže vám veľmi srdečne ďakujem. O 15 minút začneme s hlasovaním.

Dámy a páni, vážení kolegovia, dovolte mi, aby som znovu otvoril zasadnutie nášho výboru. Prichádzame, pristupujeme k hlasovaniu. To znamená k bodu 7. pani Fotiga je spravodajkyňou. Nie je tu ešte? Takže prosím, kto zastupuje e, pani Fotigu? Z osobných dôvodov e, sa dnes nemohla dostaviť na toto zasadnutie pani Fatiga, takže bohužiaľ e, ospravedňujem sa za ňu. To sa môže stať. Ďakujem vám veľmi pekne. Takže dostávame sa k 103, kto je za, kto je proti. 6 prijaté, 104, 124, prepačte, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnuté. Kompromis 7, kto je za, ale väčšina hlasov bola proti. Takže 122, kto je za? Kto je proti? Skontrolujeme si to. Uzatváram hlasovanie. Takže 18 hlasmi bol tento návrh zamietnutý oproti 17 ale aj tak by to mohlo byť 18-18, aj vtedy by to bolo vlastne zamietnuté. Takže kompromisný návrh 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania prijaté. Tým pádom sa dostávame k 136, kto je za, kto je proti. Skontrolujeme si to. Ukončujem hlasovanie. 21 e, za a 22 proti. To znamená, že je zamietnutý tento návrh. On je proti tiež, čiže je to 23 hlasov. Áno, je to, je to zamietnuté. To nič nemení. Kompromisný návrh číslo 8. Kto je za? Proti? 149. Kto je za? Kto je proti? je prijatý. Tak tým pádom 145 sa dostávame 155, kto je za, kto je proti, zamietnutý 156, eh, kto je za, kto je proti, skontrolujeme si to. Končíme hlasovanie. Takže e, je to prijaté 25 hlasov proti 22. 157, kto je za? Kto je proti? Skontrolujeme si to elektronicky. Takže končíme hlasovanie. 23 hlasov za, 23 hlasov proti. Je to zamietnuté. Ale on je tiež proti. Takže ešte opäť hlasov viac. Myslím si, že toto by nemalo byť normálnym. Uh, takýto prípad musíte si jednoducho priniesť kartu hlasovaciu, inak nebudete hlasovať. Deviatka. Pa- pardon. 158. Gáler. Kto je za, kto je proti? Skontrolujeme si to. 158. Končím hlasovanie. 25 hlasov za, 20 hlasov proti. Prijatý je tento návrh. Takže keď budeme mať vždy takéto tesné výsledky, naozaj by sme mali začať robiť nejakú propagandu, pretože inak sa e, ťažko budeme hýbať. Dostávame sa k 159. Kto je za? Kto je proti? Skontrolujeme si to elektronicky. 159. -ka. Dvadsaťsedem hlasov za, 20 hlasov proti. Takže 27 hlasov za, 20 hlasov proti a naozaj si myslím, e, že to je e, nejaký vývoj, pokiaľ ide o myslenie e, v tejto časti EP. Takže teraz sa dostávame k 184. Kde to máme? Kto je za? Kto je proti? zamietnuté. 185, kto je za, proti, zamietnuté. 191, kto je za, proti, zamietnuté. 186, kto je za, proti, e, prijaté. 187, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania, prijaté. 188, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnutý. 189, kto je za, proti, prijaté 190, kto je za, proti, prijatý. Kompromis 10, za, proti, prijatý. 215, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnutý. Kompromisný návrh 11, kto je za, proti, prijatý. 239, kto je za, kto je proti. 230, kto je za, proti. 231, kto je za, proti. Kto sa zdržal hlasovania prijatý. Skontrolujeme si to, nech sa páči. V poriadku. Končím hlasovanie. 23 hlasov za a 26 hlasov proti. To znamená, že je zamietnutý tento návrh. 234 Plenkovič, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. 235 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 236 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Kompromis 12 je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Kompromis 13 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 200 49 nie, prepačte. Takže ten hlasovací zoznam nie je správny, takže kompromis číslo 13, to je za, proti, kto sa zdržal hlasovania. Prijatý. Musíte mi to povedať predtým. Desto 65 je zamietnutý. Teraz sa dostávame 266. 267. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Proti. Skontrolujeme si to. To je 267. Končím hlasovanie.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 289 je takisto nesprávne. 289, kto je za, kto je proti. Nie, tento hlasovací zoznam nie je správny, takže hlasujeme aj o 289. Dávajú mi tu zlé rady. 289, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zdá sa, že je to zamietnuté. Dvestoosemdesiatdeviatka odpadáva. 289 odpadáva pretože pozmeňovací návrh 149 bol prijatý. Teraz prejdeme na pozmeňovací návrh 293. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh 16. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. 308 za, kto je za 308 proti zdržali sa, zamietnuté 309, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 310 za, proti, zdržali sa. Ešte raz. Hlasujeme o 310, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 311, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 314 za, proti, zdržali sa, prijaté. 317 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh, 307, eh, kompromisný návrh 17, kto je za, proti zdržali sa 322. Prvá časť, kto je za, kto je proti. E, prvá. E, prvá časť odpadáva. Budeme hlasovať iba o druhej časti. Kto je za druhú časť? Kto je proti? Budeme hlasovať elektronicky. Kto je za druhú časť časti 322? Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 30 metrami hlasmi k 17. Prosím, aby ste sa zúčastňovali na hlasovania, ináč to nevieme odhadnúť. Kompromisný návrh 18, kto je za, kto je proti, kto je sa prijatý. 330 za, proti, zdržali sa prijaté 331 proti, zdržali sa. Skontrolujeme to elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 31 hlasmi ku 20. Kompromisný návrh 19, kto je za, proti, zdržali sa. Kompromisný návrh 20, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromisný návrh 21, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 355, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme. Zamietnuté 27 hlasujem k 13. 356, kto je za? Socialisti majú dvojitú stratégiu rukami hlasujú za a elektronicky hlasujú proti. To je tzv. dvojitá stratégia. 356 to je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 357, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 358, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh 1. Kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz prechádzame ku kompromisnému návrhu 2. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 61. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 63 za, proti 63, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 64 za, proti, zdržali sa, prijaté. 65 za, proti, zdržali sa, prijaté. 66, 67, 67, 69. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Teraz som zmetený tohto výsledku. Pozrieme si návrh 70. Kontrolujeme na žiadosť staršieho pána, tam v strede niekde. Uzatváram hlasovanie. Potom pán Schaffhauser teraz nemá šancu. 71. Dobre. Aha, teraz prejdeme nižšie. 78. Kto je za? Proti zdržali sa prijaté 79 za proti, zdržali sa prijaté. Kom, kompromisný návrh 5 za, Áno, 79 bolo, bol prijatý ako pozmeňovací návrh. Nepochybne. Kompromisný návrh 5 za. Proti zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 95 za. Proti zdržali sa. Ešte raz, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 97 za. Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 27 hlasmi ku 25. 102. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? 25 eh, z Q23 zamietnuté. Pozmením si návrh 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Dvojka za, proti, zdržali sa prijaté. 4, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 5 za, proti, zdržali sa prijaté. 6 proti, zdržali sa, zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. 9 za, prijaté. 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. 12 za, prijaté. 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. 14 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 32 hlasmi ku 18. sa na 15 za. Kto je proti? Zdržali sa prijaté 16 za. Kto je proti? Zdržali sa prijaté 17 za. Proti? Zdržali sa prijaté 18 za. Prijaté 19 za proti, zdržali sa prijaté 20 za, proti, zdržali sa. Áno, hlasovali sa. Hlasovali ste trikrát za, proti a zdržali ste sa. Kto je za návrh 20? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Skontrolujeme elektronicky ale myslím si, že je prijatý. Uzatváram hlasovanie a je prijatý 31 k 18, 21 za, proti, zdržali sa prijaté. Navrh kult 1, kto je za, proti, zdržali sa. Ešte raz, kultúra 1, za, proti, zdržali sa prijaté. Kultúra 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Kultúra 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Kultúra 4, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kultúra 5, proti, skontrolujeme.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 proti, zdrželi, sa prijaté. 2. 21. 20 sme, to sme hlasovali práve. 20, dobre. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. 23, kto je za. Kto je proti, zdržali sa, prijaté. 24, kto je za. Kto je proti, kto sa zdržal? Prijaté. 25. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Pri... Zamietnuté. 26 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 27. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Elektronické, elektronicky hlasujeme o návrhu ako celku. Ja všetky šlas. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 31 hlasmi, 8 proti, 14 ľudí sa zdržalo, 53 hlasovalo. Gratulujem. Teraz prejdeme k správe Pancery. návrh stanoviska o právach žien v štátoch východného partnerstva. Hlási sa spravodajca o slovo ešte, ten tu nie je. To nám situáciu uľahčuje. Pani Gil, chcete k tomu pridať nejaký významnejší príspevok? Nie. Dobre, kompromisný návrh 1, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté si návrh 19. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté 21. Za. Proti? Zdržali sa prijaté kompromisný návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté kompromisný návrh 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Teraz si návrh 34. Kto je za? kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný št- návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 49, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. Pozmeňujúci návrh 50, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 51 za, proti, zdržali sa prijaté zamietnuté 52 za, proti, zdržali sa prijaté kompromisný návrh 6, kto je za, proti, zdržali sa prijaté pozmenujúce návrh 59, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté pozmenujúce návrh 60, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté kompromisný návrh 7, kto je za, proti, zdržali sa prijaté kompromisný návrh 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté pozmenujúci návrh 73, ten je stiahnutý, 74, kto je za, proti zdržali sa prijaté 75 za, proti zdržali sa zamietnuté 76 za, proti zdržali sa za prijaté 77 za, proti zdržali sa za prijaté 10. pozmeňujúci návrh kompromis, kompromisný návrh 10, kto je za, Ospravedlňujem sa kompromisný návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz prechádzame na kompromisný návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 89. Za. Proti zdržali sa prijaté 90 za. Proti zdržali sa prijaté 91 za proti zdržali sa zamietnuté 92 za, proti zdržali sa prijaté 93 za, proti zdržali sa prijaté 94 za, proti zdržali sa zamietnuté 95 za, proti zdržali sa prijaté 90, 96 odpadáva, e, pozmeňujem svoj návrh 1, za proti zdržali sa prijaté 2 za, proti zdržali sa prijaté trojka, za, proti zdržali sa zamietnúť. prijaté O, 4 prijaté 5 za, proti zdržali sa prijaté 6 za, proti zdržali sa prijaté. Elektronicky hlasujeme o návrhu stanoviska ako celku. Uzatváram hlasovanie. Stanovisko prijaté 46 hlasmi. Prijaté. Dvaja sa zdržali, dvaja proti. To je ako hlasovanie pri Donaldovi Trumpovi. Gratulujem spravodajcovi. Teraz ešte prejdeme. Wir fangen morgen früh an. Wir fangen morgen früh Začneme zajtra skoro ráno o 9. hodine 30. minúte. Takže to bude postfaktuálna záležitosť pani Mogherini. O, čo, o čom on hovorí? Takže ešte pekný večer.